ako ďaleko sa dostaneme, pokiaľ ide o tento program a potom vám poviem presnú, presný čas, pokiaľ ide o voľbu kvestorov. Takže vítam úradujúceho predsedu rady, pána predsedu Samarasa. Pán Samaras, nech sa páči. Hneď dostanete aj slovo, takže nech sa páči. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, ctení poslanci, ctené poslankyne, vážený pán predseda, chcel by som vám zablahoželať, pokiaľ ide o vaše znovu zvolenie, ale takisto by som chcel ohodnotiť to, že akého bojovného ducha skutočne predstavujete, pokiaľ ide o zjednotenú Európu. A Takisto by som sa, pánovi Barozovi sa chcel poďakovať, ktorý je tu medzi nami, za to, že tento európsky ideál doteraz skutočne veľmi obhajoval. A ako predseda Európskej komisie skutočne sa zaznamenal o veľmi veľa úspechov Európskej únie. A dnes v Európskom parlamente sa teda teším, že som tu medzi vami. Pokiaľ ide Lisabonskú zmluvu a pokiaľ ide nový spôsob voľby, ktorá prebehla, vlastne týmto spôsobom ste sa postarali o to, že Jean-Claude Juncker sa stal tým E, kandidátom, pokiaľ ide o predsedu Európskej komisie, takýmto spôsobom bol navrhnutý a to je skutočne veľmi kompetentný človek, ktorý má za sebou veľmi veľké skúsenosti v rámci Európskej únie. A treba povedať, že toto miesto je skutočne pre mňa veľmi dojemným miestom, pretože aj ja som bol európskym poslancom v Európskom parlamente a sedel som na tých stoličkách, kde vy sedíte pred desiatimi rokmi, kde som sa zasadzoval za spoločné ideály, za spoločnú budúcnosť Európskej únie. A treba povedať, že väčšina z toho, čo dnes možno považujeme za samozrejme, vtedy ešte bolo nepredstaviteľné, teda aspoň pre väčšinu z nás, pretože európsky projekt je síce živý, ale má určité slabiny, ale treba povedať, že postupuje stále dopredu a ďalej sa rozvíja. A častokrát sa dá možno povedať, že tá rýchlosť, týmto tempo, ktorým sa rozvíja, skutočne prekvapujúce. A týmto vlastne zistujeme, že ak sa pozeráme na tieto záležitosti trošku s odstupom, tak vidíme vynikajúce výsledky, ktoré sa zaznamenali za ostatné desaťročia. V rámci jednej generácie sa skutočne podarilo to, čo si ešte málo ľudí predstavovalo pred pár desiatkami rokov. Dokonca to ani neočakávali. Preto som skutočne veľmi rád, že vás tu môžem všetkých privítať, predovšetkým nových poslancov a chcel by som vám prijať skutočne všetko dobré pre vašu ďalšiu budúcnosť. Dnes som tu prišiel preto, aby som zdokumentoval úspechy gréckého predsedníctva, preto by som teraz pokračoval v angličtine, nech sa páči. Priorito eh, šestmesečného predsedníctva sú nasledovné najprv e, riešiť e, e, nedostatky architektúry Európy, o ktorých hovorí kríza. Predovšetkým ide o prehlbenie Európskej menovej únie. Musíme vytvoriť jednotný mechanizmus riešenia problémových bank, vytvoriť a zrealizovať medzi vládnu dohodu o jednotnom mechanizme naša menová únia má podstatne lepšie možnosti riešiť budúce krízy a je lepšie pripravená postaviť sa s e, e, očivočením v prípade, že k ním dôjde v otázke pracovných miest a hospodárskeho rastu. Svalenie legislatívneho balíčka o nových o vlastných zdrojoch zabezpečí e, včasné a stabilné financovanie politiky Európskej únie, svorenie legislatívy v, v rámci e, z aktu o jednotnom trhu číslo 1 a 2 prispieje e, k e, vylepšeniu e, konkurencieschopnosti, zjednoduší zabezpečenie ekonomickej aktivity občanov a podnikov. Chcel by som spomenúť nariadenia o elektronickom podnikaní a obchodovaní, smernica o vysielaní pracovníkov, E, e, elektronické e, fakturácie pri verejnom obstarovaní a znamenie nefinančných informácií o podnikoch. To sú všetko veľmi dôležité kroky pri boji s daňovými únikmi. Ďalej, podarilo sa dosiahnuť dohodu o účasti únie na posilnení kapitálovej primeranosti Európskeho investičného fondu. To zabezpečí viac likvidity na úverovanie hospodárstva, najmä na poskytnutie úverom najdôležitejšej zložky hospodárstva malým a stredným podnikom. E, uzavreli sme dôležité investičné agendy a dosiahli sme pokrok v oblasti telekomunikácií a infraštruktúry, lepšie financovanie väčšia trhová prúžnosť, e, prístup k trhu pre každého, jednoduchší prístup k likvidite pre malé stredné podniky, väčšia transparentnosť našej únie. Všetky títo rôzne e, hľadiska e, dvoch vecí, väčšej integrácie a lepšej konkurencie schopnosti. Inak povedané, ide o lepšiu perspektívu vytvárania pracovných miest, zamestnanosti, hospodárskeho rastu a prosperity, najmä v čase, keď obrovská úroveň nezamestnanosti ohrozuje sociálnu eh, súdržnosť vo viacerých členských štátoch. Po tretie, riadenie hraníc a migrácií. Ide o dôležité výzvy nielen pre juh Európy, ale pre celú Európsku úniu. Má to ďaleko siahle dôsledky z hľadiska hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti E, tu sa podarilo dosiahnuť dôležité výsledky. Prehodnotili sme počet e, a zoznam krajín e, občania, ktorí potrebujú víza na vstup Európskej únie. Umožnili sme občanom asi 23 štátov cestovania do únie bez víz a prijeli sme podmienky pobytu Eh, občanov tretich štátov v rámci medzipodnikových eh, presunov. Týka sa to aj nového nariadenia o agentúry Frontex. Eh, taktiež podarilo sa schváliť strategické osmerenie pre obdobie po štokholmskom programe v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ide o posilnenie princípu solidarity v otázkach azylu, riadenie migrácie a hraníc Ide o prepojenie medzi migračnou a zahraničnou politikou úniou. To znamená, že spolupracujeme na základe princípu viac za viac e, vypracovanie e, účinných politik e, vrátenie readmisí a vizovej politiky. Po štvrté, horizontálny tematický smer eh, greckého eh, predsedníctva spočíval v tom, aby sme eh, obnovili a znova naštartovali námornú politiku Európskej únie po viacerých hľadiskách vrátane bezpečnosti, hospodárskeho rastu a energetiky. Vážení kolegovia, poprvýkrát Európska únia pripravuje komplexnú e, stratégiu tohto druhu, ktorá zabezpečí lepšiu ochratu bezpečnosti a hospodárskych záujmov Európskej únie a členských štátov e, e, na mori. Definuje strategické záujmy a hrozby v globálnom meritku. Stratégia podporuje princípy a hodnoty únie, princípy právneho štátu, demokracie, rešpektovania ľudských práv e, a energetickej účinnosti a prístupu založenom na eh, pravidlách na inštitucionálnej úrovni prijatie eh, naredenie o financovaní európskych politických stran a nadácií predstavuje kvalitatívny skok z hľadiska reprezentatívnej demokracie prostredníctvom skutoč- zriadenie skutočne európskych politických stran. Blahoželám parlamentu za to, že ste to schválili. Osobitnú pozornosť sme venovali rozšíreniu úniu. Tým e, pádom sme obnovili relevantné záujmy Európskej únie a e, potvrdili odhodlanosť týchto krajín naplniť e, prístupové e, kritérie pre týždňa Albánia dostala status kandidátskeho štátu a pred 5 e, mesiacmi začali sme rokovanie so Srbskom. Pokiaľ ide o Terecku, v rámci asociačnej e, e, rady sa zdôrazňuje, že prístup k únii závisí od plnenia záväzkov voči Európskej únii, pokiaľ ide o Cyprus. Celkovo grecké predsedníctvo uzavrelo 67 legislatívnych aktov a zabezpečilo pokrok v 15 eh, ďalších legislatívnych iniciatívach a podarilo sa nájsť zhodu medzi komisiou a radou. Dosiahli sme počas 4 mesiacov na miesto zvyčajného eh, postupu 6 eh, mesiacov. Súviselo to s eurovoľbami a podarilo sa nám to urobiť s minimálnym rozpočtom a minuli sme E, nie viac ako 40 e, celkového rozpočta. Teraz e, sme radi, že nasledujúce talianské predsedníctvo bude pokračovať v týchto iniciatívach. Dúfame a sme optimisti, že všetky očakávania sa splnia a rok 2014 všetci budeme považovať za veľmi úspešný rok pre stredomorské štáty, rok, ktorým, na ktorý môžu byť hrdí všetci všetci občanie. Milí priatelia, počas ostatných rokov e, moja krajina a Európa čelila dôležitým výzvam. Niektorí e, predpovedali Grexit, teda mali predstavu, že Grécko by malo vystúpiť z eurozóny alebo dokonca e, z Európskej únie. Dokázali sme, že nemali pravdu. Európa sa osvedčila, Európska únia mala problémy, ale mala dostatočný potenciál, aby ich riešila. Preukázali sme, že e, občania Európskej únie dokážu spolupracovať a budovať spoločnú budúcnosť. Samozrejme, platí to pre e, obdobie prosperity, ale aj e, počas zložitých okamihov krízy. Preukázali sme, že ľudia únie dokážu meniť svoje krajiny, zvyšovať ich konkurencieschopnosť že môžu úspešne požadovať zmeny v Únii s tým, aby Únia bola silnejšia, bezpečnejšia, aby hospodárstvo bolo konkurencieschopnejšie a e, štáty demokratickejšie e, počas ostatných eurovoľbách e, ľudia hlasovali za viac Európy, za lepšiu Európu. E, myslím si, že sme začali už e, e, splňať svoje záväzky, i keď máme pred sebou veľký kus cesty. Musíme však urobiť viac, musíme urobiť, aby Únia bola bližšia našim občanom. Musíme preukázať, že Únia nepredstavuje iba byrokratické postupy, ktoré nik nedokáže splniť, že jej ide o spoločnú perspektívu, o spoločné ideály, ktoré sú pochopiteľné pred 100 rokmi E, v Európe e, sa začala e, svetová vojna. Bola otrasná, nebola však najhoršia. Ľudia stále trpeli a prežovali jednu tragédiu za druhou. A teraz Európa je najviac zjednotená ako kedykoľvek. Je najviac demokratická, najprosperujúcejšia, najstabilnejšia v porovnaní s predchádzajúcimi staročiami. Únia by mala inšpirovať e, ľudí. Ľudia musia e, mať pocit, že Európa je im blízka. Domnívam sa, že to je vaša prvá priorita pre vás, e, europoslancov, s tým, aby Európa sa stala bližšia našim ľuďom, na ich srdciam, pretože vy, europoslanci, ste uprostred našej únie. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne, vážený pán predseda. Teraz za komisiu dostane slovo pán Barozo. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán predseda vlády, pán Samaraš, ctení poslanci, koniec gréckého predsedníctva poznačuje vlastne koniec parlamentného mandátu a začiatok ďalšieho. To znamená, že vlastne sa to udialo vo veľmi mimoriadnej situácii. A treba povedať, že posledné mesiace boli paralelné s začiatkom vlastne vychádzania exitu z tej hrbokej krízy Európskej únie. Treba povedať, že to bola pravdepodobne tá najťažšia kríza, ktorú sme tu mali od vytvorenia Európskeho spoločenstva v 50. rokoch. Začali sme teda cestu obnovy a pred nami však ešte stále je veľmi veľa krokov, ktoré musíme urobiť. A teda podľa môjho názoru je veľmi dôležité práve v tejto chvíli sme mali takú krajinu ako Grécko, ktorá je jednou z tých krajín, ktoré boli najviac postihnuté európskou, teda hospodárskou krízou, vlastne dokázala sa postaviť za ten svoj záväzok e, a reagovať na tie výzvy, ktoré boli nielen u nich doma v krajine, ale jednoducho konštruktívne prispela táto krajina k našej európskej ažne. Takže ja by som sa chcel chcel skutočne osobne poďakovať pánovi predsedovi vlády Samarašovi za vynikajúci, kompetentný e, prístup jeho týmu, ktorým si takýmto spôsobom vlastne splnili svoje e, povinnosti a viedli radu v týchto ťažkých časoch. A treba takisto povedať, že grecké predsedníctvo vo viacerých oblastiach skutočne pracovalo veľmi ťažko na to, aby napravilo tie problémy, ktoré sme mali. A vlastne týmto spôsobom završilo veľmi dôležité rozhodnutia, a to aj pri veľmi prísnych lehotách, ktoré súviseli s voľbou do Európskeho parlamentu. Ako povedal pán predseda, vyjadril sa k viacerým týmto oblastiach, tak to nebudem teraz opakovať, ale chcel by som sa sústrediť predovšetkým na tie hlavné eh, výdobytky, ktoré súvisia predovšetkým s hospodárskou situáciou v skutočnosti tá realita je taká, že je zlepšujúca sa situácia hospodárskeho charakteru v Európe. Treba povedať, že HDP Európskej únie je na úrovni 1,6 a smeruje smerom k 2% do roku 2015. Znovu začínajú investície a naše, naše celkové zadlženie spoločné je pod tou hranicou je to na úrovni 3% a je to poprvýkrát od samého začiatku krízy. Ďalších 6 nových členských štátov vlastne sa vymanili z toho ťažkého, tej ťažkej hospodárskej situácii a treba povedať, že menej ako polovica 24 krajín, ktoré sa nachádzajú v takéto zložitej hospodárskej situácii v roku 2011, to znamená, situácia sa zlepšuje. A vidíme, že e, máme tu výsledky nášho spoločného sixpacku. A počas posledných dvoch mesiacov a podľa vlastne úspešného završenia programu e, zo strany Írska, ako aj úspešnej implementácii programu v Španielsku, pokiaľ ide o obnovu bank, bank tak Portugalsko takisto vlastne túto finančnú pomoc už nepotrebuje. A situácia v Grécku a na Cypre sa stabilizovala a sú tu skutočne jasné signály, pokiaľ ide o zlepšenie situácie, práve pokiaľ ide o nápravu veľmi ťažkých problémov hospodárskeho charakteru. My vieme, že tento proces bol dosť bolestný, treba povedať, že pán predseda a jeho vláda dokonca istotne si uvedomujú, že to vedia lepšie ako ostatní, ale treba povedať, že po týchto všetkých e, bolavých reformách treba povedať, že Grécko redukuje svoj deficit, začína produkovať konečne rast a skončí, sa tu napravujú tie historické ne, nezrovnalosti a vlastne začína sa zotavovať krajina, pokiaľ je konkurencieschopnosť. Hoci to boli skutočne veľmi zlé prognózy, Grécko predsa len sa stalo lojálnym členom eurozóny a ja si spomínam, že nebolo tak veľmi dávno, ja osobne som musel hovoriť o týchto záležitostiach nie len s viacerými predstaviteľmi Európskej únie, ale aj s tými, ktorí boli za hranicami Európskej únie, ktorí hovorili, že Grécko bude musieť vystúpiť z eurozóny, ktorí hovorili o páde eura, ktorí hovorili o dezintegrácii Európskej únie. Takže bolo by skutočne dobre, ak by títo ľudia uznali, že sa mýlili. Cení poslanci, poslanky, nikto nepopiera, že obnova je stále krehká a rast je skutočne skromný. A pokiaľ ide o nezamestnanosť, práve nezamestnanosť mladých, to je tá najväčšia výzva, ktorú tu máme. Nemôžeme si jednoducho e, dovoliť nejakú generáciu, o ktorú by sme prišli takýmto spôsobom. A preto sa musíme snažiť hľadať také možnosti, aby sme našli zamestnanosť pre mladých ľudí. A to je úloha e, rady a komisie. Treba povedať, že teraz je vlastne tá chvíľa, kedy môžeme v tejto oblasti zaznamenať väčší pokrok, pretože sa urobili veľké pokroky v tejto oblasti práve za posledné mesiace. Niektoré z týchto postupov boli v minulosti predstavované za nepredstaviteľné, ale mali sme tu takých analiz, analyzátorov situácie, ktorí hovorili, že to bolo nemožné pred dvomi, tromi rokmi sa takto vyjadrovali. Hovorili, že je nemožné dosiahnuť bankovú úniu, že tu budeme mať kompetenciu Európskej centrálnej banky, ktorá by správala ostatné banky. Hovorili o tom, že to je nereálne. A ja si pamätám, že keď Európska komisia navrhla ešte v roku 2012 bankovú úniu, keď ja som použil výraz banková únia, tak veľa ľudí povedalo, to je jednoducho nereálne. Dokonca ani neprijali takéto slovné spojenie. Hovorili, áno, možno niečo ohľadne finančnej stability, ale nehovorte tu o bankovej únii. A teraz tu máme bankovú úniu. Takže teraz tu máme dohodu, pokiaľ ide o dohľadný mechanizmus, ako je, pokiaľ ide o fondy, ktoré majú pomôcť krajinám. Toto sú jednotlivé kroky, ktoré boli dôležité. To je jasný signál pre trhy a je to jasný signál aj pre našich občanov, že Európska hospodárska menová únia je tu na to, aby pretrvala a aby bola v plnej miere završená. Takže Máme tu opatrenia, ktoré sa týkajú finančného trhu. Toto jednoducho všetko posilňuje dôveru v hospodárske a trhové záležitosti Európskej únie a trhy a posilňuje to hospodárstvo. Treba povedať, že bez stability je jednoducho nemožné dosiahnuť nejakú perspektívu rastu do budúcnosti. Takže ak by sa nám nebolo podarilo dosiahnuť tieto kroky, tak by sme teraz nemohli hovoriť o tom, o čom hovoríme a čo chceme dosiahnuť v budúcnosti. Takže ďalší krok, ktorý je dôležitý, je európsky semester už máme jeho štvrtú edíciu. Treba povedať, že momentálne beží naplné obrátky. Je to dôležité, pokiaľ ide o hospodárskú koordináciu. Je to takisto základná podmienka na to, aby sme zabezpečili nezávislosť nášho hospodárstva. Treba povedať, že tu máme konkrétne odporúčania, ktoré prijala Európska rada minulý týždeň a treba povedať takisto, že to bolo jednomyselné rozhodnutie Európskej rady. Chcem povedať, že niekedy sme tu mali určité názory, ktoré ho, hovorili o tom, že na že zabudli niektorí rozhodovatelia na Európskej rade, že o čom, sa o čom sa rozhodlo v minulosti. A pokiaľ ide o presadzovanie týchto odporúčení, tak toto bolo jednomyselne prijaté zo strany členských štátov, takže to je záväzné pre všetky členské štáty, či na severe, juhu, východe alebo západe. A toto, tento vlastne postup teraz momentálne zaznamenáva konkrétne výsledky. Takže nachádzame sa v takej fáze, kde členské štáty vychádzajú z toho krízového módu a uberajú sa smerom k reformám a do budúcnosti. Takže semester bol takisto nepredstaviteľný v minulosti. Pred pár rokmi, ak by ste sa boli spýtali, že či Európska komisia jedného dňa bude mať moc na to, aby dohľadala na európsky rozpočet predtým, než budú prijaté, tak by bolo sa povedalo, že to je nemožné. A teraz sa hovorí, že to je nielen možné, ale je to dokonca záväzné. Prečo? Pretože práve kríza, ako som už povedal, Ehm, vlastne nás zomkla takýmto spôsobom. A tento semester, ktorý bol pred pár mesiacmi ešte nepredstaviteľný, je teraz kľúčový taký úzol, pokiaľ ide o správu veci verejných v Európskej únie. Je to kľúčová téma základných diskusí ohľadne hospodárstva, ohľadne toho, čo sa deje v jednotlivých členských štátoch. A chcel by som zablahožiť členským štátom, parlamentu, ako aj národným parlamentom za ich konštruktívnu úlohu, ktorú zohrali v rámci toho času, časového nedostatku, ktorý sme to mali, pokiaľ ide o tie konkrétne odporúčania v jednotlivé krajine, pokiaľ ide o završenie tohto semestra hospodárskej správy. Takže po tom, čo som tu teraz a chcem to zdôrazniť, je absolútne nesprávna tá myšlienka, ktorá tu bola popularizovaná v niektorých krajinách, že tu sú určité nanútené projekty zo strany Európskej komisie z Bruselu. To vôbec nie je taký postup, ako to celé funguje. Európska komisia zohráva úlohu iba iniciatívneho navrhovateľa úprav. To znamená, iniciuje takéto procesy. Európska komisia však je aj určitým rozhodcom, ktorý rozhoduje o tom, že či tieto odporúčania boli alebo neboli správnym spôsobom implementované na národnej úrovni. Ale tie rozhodnutia, opakujem to, boli prijaté zo strany všetkých vlád, zo strany ministrov financí a nakoniec vlastne aj zo strany predsedov vlád zo všetkých členských krajín. Takže prosím vás, je skutočne na čase, aby sme sa vyhli takýmto diskusiám, aby sme e, dávali čier, kartu Čierneho Petra Bruselu, to je nesprávne. Dúfam, že členské štáty budú mať skutočne odvahu dosiahnuť tie, prijať tie záväzky, ku ktorým sa zaviazali. A teraz sa musíme pozerať práve na implementáciu týchto projektov a nemôžeme zaspať na Vavrinoch, pretože tu pred nami veľa vízie. Musíme urobiť oveľa viac, pretože všetkým pokiaľ ide o nezamestnanosť, boj proti sociálnej exklúzii a chudobe, musíme robiť veľa v oblasti investícií, daňovej politiky a jednoducho posilniť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. Toto sú niektoré z tých najdôležitejších výdobytkov, ktoré sme zaznamenali za posledných 6 mesiacov. Takže európsky semester a ten proces, ktorý tým súvisia, jeho završenie a završenie bankovej únie. Ale treba povedať, že tu je ešte veľa ďalších oblastí, kde musíme ešte pracovať oveľa rýchlejšie a dúfam, že talianské predsedníctvo bude aktívne v tejto oblasti, predovšetkým pokiaľ ide o zacielenejšie kroky týkajúce sa práve boja proti nezamestnanosti mladých. A takisto, čo sa ešte dá urobiť, pokiaľ ide o oblasť lepšieho využitia, využívania nášho celkového rozpočtu Európskej únie e, pre celé obdobie, e, ktoré máme pred sebou. Takže máme tu pred sebou viac peňazí ako celkový o plán minulosti. Máme rozpočet pre ďalších 7 rokov, ktorý, ak bude správne využívaný, nás skutočne môže pomôcť na to, aby sme posilnili investície, pretože niektoré naše členské krajiny nemajú ešte taký prístup k týmto investíciám, pretože tá ich fiskálna situácia jednoducho toto nedovoluje. A pokiaľ ide o efektívnosť, tak som v tejto oblasti veľmi rád, že sa nám podarilo na poslednej rade dosiahnuť práve e, program REFIT. E, pokiaľ ide o posledných 6 mesiacov, práve posledným tohto programu sa nám podarilo posilniť tie úpravy, ktoré majú byť ešte účinnejšie. Navrhli sme 53 nových návrhov a treba povedať, že už od roku 2006 sme stiahli 193 e, návrhov a treba povedať, že táto, toto číslo sa verejne nikdy nezverejňovalo, ale treba povedať, že Stále sa tu hovorí predovšetkým o tej byrokracii, ktorá prichádza z Bruselu. Ja by som vás chcel uistiť, že ak všetky vlády skutočne urobia to úsilie, ktoré robíme my na úrovni Európskej únie, pokiaľ ide o zníženie tohto bremena, tak by sa nám podarilo dostať oveľa lepšie prostredie pre našich občanov a práve pre naše malé a stredné podniky. Nezabúdame prosím vás na to, že 85% európskeho rozpočtu spravuje práve, spravujú práve členské štáty a jedna tretina toho bremena, ktoré sa týka novej európskej legislatívy, práve pochádza z, európske, e, z národnej implementácie. Takže ja si myslím, že členské štáty musia zohrávať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o lepšie e, hospodárske prostredie, znižovanie byrokracie a to je kolektívna zodpovednosť parlamentu, Európskej komisie ako aj rady. Takže hovorili sme tu takisto aj o dôležitých, ďalších dôležitých otázkach týkajúcich sa tohto semestra a nebudem opakovať to, čo tu už odznelo vlastne, pokiaľ ide o dôležité oblasti pokiaľ ide o justíciu a pokiaľ ide o migráciu. A na záver by som sa chcel venovať otázke rozširovania, pretože práve toto bolo obdobie, kedy sme si pripomenuli 10. výročie, pokiaľ ide o naj, posledné najväčšie rozšírenie Európskej únie. Nezabúdajme na to, že v roku 2004, keď napríklad Európska komisie a vlastne moja komisia, kde som bol ja prvý predseda, sme sa zhostili naše úradu, tak sme boli na začiatku iba 15 krajín, teraz nás je 28. To znamená, sme, sme sa dvojnásobali čo do počtu pokiaľ ide o členské krajiny. To je jeden z najväčších výdobytkov v rámci európskej histórie. Máme skutočne zjednotený kontinent. A preto by sme si mali rok 2014 spomenúť na tieto záležitosti, pretože to bolo vlastne 25 rokov po páde e, železnej opony, je to 17 rokov po e, D dni a vlastne tu oslavujeme a v máji budeme oslovať 10 rokov znovu zjednotenia Európy. Takže Európska únia 15 členských štátov sa transformovala na Európsku úniu 28 štátov a je otvorená pre budúcnosť. Spojili sa tu malé krajiny, veľké krajiny, bohaté krajiny, chudobné krajiny, krajiny z východu, juhu, západu, severu a všetky tieto členské štáty sa posilnili, pokiaľ ide, hospodár, pokiaľ ide hospodárstvo, ekonomiku a pokiaľ ide o demokraciu. Pokiaľ ide o Lotyšsko, to bude mať predsedníctvo od roku 2015, treba povedať, že prijali euro. Litva sa stane 19. členom eurozóny na začiatku roku 2015. Je to krajina, ktorej blahobyt sa navýšil z 35 priemeru Európskej únie HDP až na 78 takže dámy a páni ctení poslanci, ako ľudia môžu byť negatívni, pokiaľ ide o rozširovanie Európskej únie a jej zjednotenie. Ako jednoducho môžu nechápať ve- veľké procesy, ktoré sa tu udiali, tie veľké možnosti, ktoré to so sebou prináša, ktoré prináša so sebou Európska únia, ktoré fungujú vo vzťahu k týmto novým členským štátom, zabezpečujú stabilitu veľkému množstvu krajín, ktoré tu máme. Takže my musíme e, byť pyšní na to, čo sme dosiahli. Takže, dámy a páni, Európa by podľa môjho názoru mala zostať otvorená, pokiaľ ide o krajiny Západného Balkánu. Podľa môjho názoru by bolo nesprávne pre Európsku úniu vzhľadom na súčasné ťažkosti povedať, že jednoducho uzatvárame naše hranice. Musíme sa jednoducho venovať jednotlivým výzvam, ktoré tu máme. Áno, musíme takto postupovať momentálne, musíme bojovať proti zneužívaniu práva na voľný pohyb osob, ale treba povedať, že by bolo nesprávnym krokom pre Európsku úniu, ak by sme teraz zatvorili naše hranice. Ja som iba nedávne videl, keď som navštívil Srbsko a Albánsko a videl som tam ten veľký pokrok, ktoré tieto krajiny zaznamenali v spolupráci s ostatnými. A ja si myslím, že by bolo nezodpovedné postupovať tak, ak by sme jednoducho týmto krajinám neponúkli tú nádej, ak jednoducho tieto krajiny splnia demokratického hľadiska, hospodárskeho hľadiska tie kritériá, ktoré sa od nich očakávajú na to, aby vstúpili do Európskej únie. Takže toto bolo veľmi dôležité predsedníctvo v veľmi ťažkých časoch. Vážený pán predseda vlády, ako aj jeho tým, preukázali svoju zodpovednosť, a, aj erudíciu a treba povedať, že Vlastne sa to celé odohralo v súlade so silnými tradíciami tejto krajiny, ktoré boli prítomné aj počas predsedníctva, ktoré by sme mohli možno lepšie popísať tromi greckými slovami, ktoré, pod, ktoré dávajú dôraz našim hodnotám slovo logoš, to znamená logos, to, čo je racionálne, ďalšie slovo, kde, ktoré znamená, že počúvame našich občanov a pomáhame, a potom slovo etos, kde vlastne ide o ochranu našich základných hodnot. Takže ja ďakujem gréckému predsedníctvu a ďakujem aj vám za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy a páni. Predtým, než začnem rozpravu, chcel by som vás upozorniť, že náš program, ktorý tu máme, sa posunul a 40 minút jednoducho zaostávame za tým programom, ktorý sme mali mať. Takže by som teraz voľbu kvestorov budeme mať o 13. a bol by som skutočne vďačný, ak by sa to oznámilo aj na tých vývesných tabulách elektronických, aby všetci tí, ktorí teraz počúvajú a aj tí, ktorí nepočúvajú, jednoducho prišli k voľbe kvestorov o 13. hodine. Ktoré, ak by sa nám podarilo skončiť skôr, tak samozrejme začneme skôr, ale teraz by som povedal, že teda začneme o 13. A teraz prejdeme k rozprave a ako prvý dostane slovu za EPP pán Kefalogianis. Nech sa páči, máte slovo. Veľmi pekne. Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, Európa, odkedy bola prvýkrát založená, vždy robí dva kroky dopredu a potom jeden krok dozadu, ale vždy sme o ten jeden krok e, dopredu, takže môžeme podporovať e, Európu rastu, solidarity a demokracie. A som presvedčený, že práve týmto smerom za veľmi ťažkých podmienok a je hýbala Európa a Grécko počas gréckého predsedníctva tým, že vlastne posilňovali európsku integráciu a prijali jednotný e, mechanizmus rozhodovania a podporovali rast a e, zamestnanosť. E, prijali smernicu v nadväznosti na fakturácie v súvislosti s verejným zaobstarávaním a takisto sa snažili eh, bojovať proti eh, daňovým únikom. Takisto sme eh, spravili pokroky v oblasti emigrácie tým, že sme vlastne podporovali isté smernice a vrátanie smernice o Frontexe. To, čo povedal pán predseda vlády, je absolútne pravdou. Za 4 mesiace grécke predsedníctvo ukončilo 67 legislatívnych aktov a dosiahlo e, dohodu s radou e, v rámci 50 takýchto legislatívnych aktov, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, Europol, e, trestnoprávne konanie a tak ďalej. Prijali sme aj smernicu v nadväznosti na Fond Solidarity e, v prípade katastrof a takisto balík týkajúci sa rozšírenia e, v nadväznosti na Albánsko, Srbsko a Čiernu horu. Podporovali sme transparentnosť a práve tak išlo aj o otázku nefinančných informácií a publikovania informácií spoločnosti. Teraz preberá žezlo talianské predsedníctvo. Naozaj by sme chceli popriať talianskému predsedníctvu všetko len najlepšie a gratulujeme gréckému predsedníctvu, pretože naozaj ide vlastne o skutočne dobré základy, na ktorých je to založené a naozaj tu nie ide len o nejakú prázdnu retoriku. Veľmi pekne ďakujeme, pán Kefalodist. A teraz za socialistov a demokratov pani Kali. Vážený pán predseda, vážený pán predseda vlády Grécka, Naša vláda spolupracovala veľmi úzko s vašou vládou a naozaj sme presadzovali isté priority, pokiaľ išlo o podporu mladých ľudí, stabilitu, rast a takisto sme podporovali bankovú úniu, tak o ako o tom hovoril pán predseda Barozo, naozaj sme dostali patričné posolstvo, pokiaľ išlo o európske voľby. <clears throat> Gréci žiadajú samozrejme o e, to, aby e, sa tieto veci zlepšili, pretože naozaj e, musia byť prijaté isté strategické postupy v nadväznosti na úsporné opatrenia a musíme prekonať euroskepticizmus. Musíme začať kráčať novým smerom. Musíme hovoriť o úspechoch a o solidarete. Grécko skutočne dosiahlo to, čo dosiahlo veľ- prostredníctvom veľkých obetí gréckých občanov. A naozaj by sme sa nad tým mali všetci zamyslieť, pretože musíme podporovať a musíme chrániť tých najslabších občanov v Európe. Talianské predsedníctvo teraz preberá e, žezlo od, zo strany gréckého predsedníctva a dúfame, že naozaj vynaložia úsilie na to, aby našli veľmi citlivý spôsob, ako riešiť isté dohody a aby sa opravili isté byrokratické postupy a veci, ktoré e, boli porušené pretože nie všetky veci bežia tak, ako e, sme chceli, aby bežali. Ďakujeme veľmi pekne a teraz e, za pán e, Melias. Vážený pán predseda, vážení kolegovia a, a moji kolegovia z ECR, v Európskom parlamente. Chceli sme počiarknúť, že grécke predsedníctvo, myslím si, je len is, to, tým tkanivom neúspechov, pretože naozaj nepriniesli nejaké úspechy a celkom určite neúspechy v nadväznosti na politiku, ktorú sme sledovali v mojej domácej krajine v Grécku pretože toto skutočne našu krajinu dostalo na kolená. Vážený pán predseda, od mája 2010 do dnešného dňa Grécko e, muselo prijať 240 miliárd eur v forme pôžičiek. Ide viac ako o 100 e, hrubého domáceho produktu. Musíte si uvedomiť, že grécka ekonomika naozaj e, sa mala postaviť e, znovu na nohy. A aká je realita? 1,5 milióna ľudí je nezamestnaných, tisícky spoločností bolo nutné zatvoriť, 6 tisíc ľudí spáchalo sebevraždu, 40 gréckého obyvateľstva sa pohybuje na hranici chudoby 100% eh, HDP, to je naozaj obrovská zadlženosť. A naozaj si myslím, že toto prinieslo grécku ekonomiku eh, ku kolapsu. 40 miliard eur eh, to boli peniaze, ktoré zobrali grécky oligarchovia. Grécko sa stalo sociálnym cintorínom pretože ja si naozaj myslím, pán predseda vlády, e, stratili ste príležitosť riešiť všetky tie e, záležitosti, o ktorých sme diskutovali celé 10 ročia v Grécku. A naozaj si myslím, že sme videli, že tieto otázky majú základ, sú základne dôležité v nadväznosti na finančnú situáciu v mojej krajine. Vy ste jednoducho premárnili patričnú príležitosť a teraz tu stojíte e, pred Európskym parlamentom. My sme boli proti trojke a vy ste stratili možnosť ukončiť takúto politiku úspornosti. Vy ste stratili, premárnili ste príležitosť. Vy ste naozaj mali istým spôsobom komisiu prinútiť e, k tomu, aby vlastne e, niečo urobila s týmito veriteľmi grécké obyvateľstvo 100% e, zaplatilo e, za tie cenné papiere, ktoré kúpila Centrálna banka a znížila sa ich hodnota minimálne o 40%. Takže je to obrovské zlyhanie v Grécku, ale je to zlyhanie aj pokiaľ ide o predsedníctvo v Európskej únie. Teraz dávam slovo za zjednoteným e, lavici, za ktorých bude hovoriť pani Zakoráfa. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení kolegovia, bohužiaľ, Lisabonská dohoda zoslabila úlohu predsedníctva, pretože to znamená, že tá krajina, ktorá eh, je predsedníckou krajinou, tak vlastne musí e, realizovať to, čo predtým prijali technokrati, ľudia vo vládnych orgánoch. Takže či to je úspešné predsedníctvo alebo predsedníctvo, ktoré zlyhalo, my sme naozaj počuli veľmi veľa slov o vynikajúcich výsledkoch, vynikajúcich e, úspechoch a o tom, že e, ekonomika sa znovu stavia na nohy. Ale ja si naozaj myslím, že o tomto sa hovorilo ako o najslabšom článku. Grécke predsedníctvo ďalej dodržiavalo istú politiku úspornosti napriek všetkým tým otázkam, o ktorých bolo treba hovoriť, pretože v mojej krajine vypukla humanitárna kríza aj v ostatných krajinách Európy. A to je hrozbou v podstate pre ostatné krajiny, pretože my sme istým pilotným projektom, my sme vlastne tým pokusným morským prasiatkom vidíme, e, že e, kolektívne vyjednávanie e, bolo vlastne zlikvidované, zvýšili sa počty ľudí, ktorí boli prepustení, pritom sa zvyšujú výdavky v oblasti zdravotníctva a rastú monopoly a musíme splácať obrovskú vysoký dlh, dlh, ktorý e, musí splatiť grécke obyvateľstvo. Napríklad e, banková únia a fiskálna konsolidácia, všetky tieto aspekty boli predložené a tie boli naozaj e, v centre záujmu všetkých rozhodnutí. A v Grécku naozaj sme videli hlavné zásadné prístupy a tieto rozhodnutia robili európske inštitúcie. A ja si naozaj myslím, že toto je otázka demokracie, ktorá sa nás všetkých týka. Musíme sa pozrieť na situáciu eh, v Sýrii a aj na Ukrajine. Ekonomické záujmy tých, ktorí absolútne určujú politický prístup vlád eh, k týmto veciam. Ja si naozaj myslím, že toto predsedníctvo bolo katastrofou pre grécké obyvateľstvo. Naozaj len zvýšilo hrozbu pre ostatných obyvateľov v Európe a s tým sa spájajú ďalšie krízy v Európskej únii a naozaj musíme bojovať za to, aby talianské predsedníctvo nedosiahlo také isté výsledky ako grécké predsedníctvo. Ďakujeme veľmi pekne a ďalším rečníkom za skupinu zelených pán Gigo. Vážený pán Samaras, vážený pán predseda, ja nie som grék a ja sa cítim dosť eh, veľkým cudzincom, pokiaľ ide o túto diskusiu, túto rozprávu. Ale musím povedať e, e, pár slov k tomu, čo sa tu dialo za greckého predsedníctva za posledného pol roka. Sme vám veľmi vďační za stabilitu finančných trhov. A hlavne pokiaľ ide o bankovú úniu. Banková únia to je najväčší krok k stabilizácii finančných systémov v Európe a z tohto hľadiska sme naozaj urobili obrovský krok dopredu v Európe. A teraz s veľkými obavami sa pozerám na to, že Európska únia v podstate príliš neproporčne vlastne sa e, majú e, financovať e, isté rezervy v malých bankách. A pokiaľ ide o grecké predsedníctvo, grecké predsedníctvo v eurozóne chcelo prehlbiť mnohé veci a táto banková únia je jedným z veľkých plánov. Je to vlastne generálny plán komisie. Je to niečo, e, na čom sa dohodli e, štyria predsedovia, ale z toho sa zrealizovalo toho veľmi málo. A v oblasti veľmi silného boja e, v daňovej oblasti sa bohužiaľ toho veľmi veľa neudialo, pretože máme veľkú nezamestnanosť a bohužiaľ máme nedostatočné finančné zdroje, pokiaľ ide o zabezpečovanie verejných záležitostí a daňové, útok, ú, daňové úniky. A to sú veci, ktoré bohužiaľ predsedníctvo nedalo dostatočne do poriadku a dúfam, že e, v priebehu budúceho pol roka sa to zlepší. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz v mene nezaradených pán Dajos. Vážený pán predseda, vážení poslanci, Pán predseda komisie Barroso pred chvíľou povedal, že Európa je demokratickejšia a pevnejšia. Vieme, že v starom Gréckom vznikol samotný pojem demokracie a zrejme všetci vieme, že súčasné Grécko a jeho obyvateľstvo e, prežíva všetky účinky memoranda trojky. Trpí hladom, nezamestnanosťou, chudobou, Eh, vo vláde je viac oligarchov. Pán Samaras a pán eh, Veniselus ehm, nevedú uh, uh, strany, ktoré zvítezili v európskych voľbách a pošľapávajú princípy demokracie a spravodlivosti. A to ovplyvňuje niektoré zásadné uh, prvky našej ústavy Uh, tretia e, politická sila e, v našej strane e, sa dostala na vedľajšiu koľaj. Vedúce predstaviteľe a šiesti poslanci sa dostali do väzenia bez akýchkoľvek obvinení. Nie dostali možnosť sa zúčastňovať stranických udalostí. Je to nepriateľné, to porušuje princípy demokracie Takže e, treba popri tom, e, čo pán Samaráš e, hovoril o greckom predsedníctve, mal by spomenúť aj nedemokratický prístup svojej vlastnej strany. Mali by sme sa vedriť proti tomu, čo sa deje v Grécku. Mali by sme skoncovať s nezachonným politickým prenasledovaním. Váš čas už vypršal a teraz v mene PP. Dúfam, správne to vyslovujem, pani Šuinka. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidím, že o slovo sa hlasia najmä grécky kolegovia a hovoria najmä o vnútorných gréckých problémoch. Rady by som však využil prezvietosť a poďakovala pánovi Somarasovi a gréckému predsedníctvu za ich snahu za prácu, ktorú vynaložili počas svojho predsedníctva, a to napriek všetkým interným problémom, ktoré prežívalo Grécko počas tohto obdobia. Ďakujem vám, pán Samaraš. E, e, e, ke, ja som vystupovala, aj keď ste uvádzali priority vášho predsedníctva a tu by som rada zdôraznila, že, ste správne zdôraznili mornú politiku. Spomenuli ste vytvorenie Adriatickej únie E, keď ho, ste hovorili o výsledkoch vášho predsedníctva. Domnievam sa, že ide o veľký úspech a dúfam, že budeme môcť v tom pokračovať. Pokiaľ ide o ostatné výsledky, ktoré ste spomenuli, rade by som uviedla, že to, čo sa podarilo dosiahnuť, pokiaľ ide o bankovú úniu, je to veľmi dôležité. Musím však eh, pamätať na to, že nezamestnanosť mládeže je stále veľkým problémom a súhlasím s pánom predsedom Barosom, ktorý hovoril, že treba sa naďalej venovať eh, tejto probléme. Eh, Európa má k dispozícii viaceré nástroje, ktoré predtým neexistovali a mali by sme ich správne využiť počas talianského predsedníctva. Ďakujem. A teraz v mene e, e, politickej skupiny sociáldemokratov e, pán Kerkos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán predseda vlády, 5. grecké predsedníctvo bolo úspešné. Na jednej strane sa podarilo zabezpečiť pokrok v oblasti sociálnej legislatívy a niekde sa podarilo dosiahnuť dohody, vrátane politickej dohody aj v jednotnom mechanizme riešenia problémových bank a e, námornej legislatívy. Na druhej strane predsedníctvo e, si stanovilo e, určité priority, napríklad aj v oblasti nezamestnanosti mládeže. Táto nezamestnanosť veľmi zaťažuje hospodárstvo v kríze a potrebujeme mať praktické prejavy grecké, solidarity únie. Chcel by som vyzvať grécke predsedníctvo, aby spolupracovalo s nastupujúcim talianským predsedníctvom. E, nevidíme tu žiadne konkrétne iniciatívy, avšak problém e, geneticky modifikovaných e, organizmov bol postupený ďalej predsedníctvom. V otázke Ukrajiny predsedníctvo nebolo také viditeľné na rozdiel od ostatných inštitúcií pri riešení tejto krízy e, e, e, sme boli pokusným králikom, neboli tu iniciatívy na podporu demokracie v členských štátoch. Grecké predsedníctvo sa veľmi snažilo, i keď sa nepodarilo naplniť všetky stanovené cieľe. Ďakujem veľmi pekne. Als nächstes für eine Minute Herr Kollege Papadakis. Tu, tu, tu sú Nemci, Gréci. Nuž, misie predsedníctva bolo úspešné. Boli sme svedkami ďalšieho podkopovania práv pracujúcich v Grécku a v Európe. E, podporil sa e, kapitál e, pri riešení bankovej únie a to bolo proti záujmom ľudí. Pasok a Nová demokracia hovoria o stratégii o plánovaní činnosti Európskej únie a v prvej etape došlo k intervencii Európskej únie a NATO e, vo vzťahu k Ukrajine. Je tu aj otázka stratégie Európskej únie. Európska únia vojensky zasiahla v Africkej republike. Podporovali sme stratégiu námornej bezpečnosti, Eh, je to zase proti zájmom eh, ľudí. Dochádza k novým útokom na práva ľudí. Eh, grécka komunistická strana bude nedalej bojovať proti týmto proti ľudovým opatreniam a útokom. A teraz jedna a pol minúty kolega Kefalogianis. Ďakujem veľmi pekne. Tri poznámky z mojej strany. Chcel by som pripomenúť kolegom, kolegyňam z Grécka, že sme teraz v Štrasburgu, že nie sme v Aténách a že v gréckom parlamente síce môžeme hovoriť o témach, ktoré sa týkajú Grécka, ale teda nie tu. A druhá poznámka z mojej strany, áno, v plnej miere máte pravdu, pokiaľ ide o to, čo EPP ako hlavný slogan malo v svojej volebnej kampani, to znamená boj proti, proti európskym sílám. A my budeme v tejto oblasti chcieť aj ďalej pokračovať, pretože iba spoločne sa dostaneme k posunenej európskej integrácii. A ďalšia poznámka, riešenie v Európe, to je viac Európy, lepšia Európa a prehlbenie demokratických inštitúcií v Európe. To je našim cieľom. A potom ešte jedna poznámka, pán predseda, pokiaľ ide o krízu. Ak by Európa skutočne teda Európa zažila skutočne ťažkú krízu, ale treba povedať, že neboli tu nástroje na to, aby sme z tejto kríze vyhli. Spojené štáty americké napríklad 6% hrubého národného projektu na federálnej úrovni ma vsadili do toho, aby posilnili integritu krajiny a my sme jednoducho investovali iba percento do výskum a inovácie. To znamená, mali by sme aj v tejto oblasti urobiť niečo viac, mali by sme sa spoločne zamyslieť nad tým, ako môžeme posilniť európsku víziu. Viac Európy, lepšia Európa, ako sa môžeme dostať ďalej. To znamená, mier, ktorý sme tu mali za ostatných 60 rokov, to je výsledok našeho spoločného snaženia. Aj rozvoj demokracie v niektorých krajinách, aj pokiaľ ide o východné krajiny Európskej únie, aj tu by tento európsky integračný proces mal pokračovať ďalej. Ďakujem a teraz dostane slovo pán Liberacký. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si veľmi pozorne vypočul pána predsedu vlády Samarasa a aj pána Baroza, ktorí povedali, že tu máme generáciu um, ľudí, ktorí urobili veci, ktoré pred pár rokmi ešte boli nemysliteľné. Treba povedať, že toto sú ľudia, ktorí majú viac než 50 rokov, to znamená, sú starší ako 50 rokov a treba povedať, že tie záležitosti, ktoré sa tu spomínajú dnes, ten progres pred, a situácia, ktorú sme tu mali pred 20-30 rokmi, áno, to tu odznelo, ale treba povedať, že mladí ľudia, ktorí sú 25-roční, oni jednoducho nechcú počúvať o týchto výdobytkoch, ale oni hovoria a poukazujú iba na problémy, na chudobu, na nedostatok pracovných príležitostí, nezamestnanosť a problémy, ktoré sa neriešia a uvádzajú, že neveria v takú Európsku úniu, ako uverili naši otcovia. Takže budeme mať novú komisiu. Treba povedať, že musíme ako keby znovu naštartovať Európsku úniu, pretože tieto problémy budú iba ďalej narastať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Liberacký. Teraz poďme k spontánnej rozprave a ako prvý dostane slovo pán, pani Plenkovič, nech sa páči. Pán Plenkovič, pardon. Vážený pán predseda, ja by som sa chcel poďakovať pánovi predsedovi vlády Grécka za jeho skutočne vyčerpávajúcu správu, pretože Grécko predsedalo aj v roku 2004, keď Chorvátsko žiadalo o členstvo v Európskej únie, tak ja chcem povedať, že som skutočne veľmi rád, že tu ako plnoprávny člen Európskeho parlamentu môžem byť medzi vami a chcem vám zablahoželať, pokiaľ ide o námornú stratégiu, ktorá bola horizontálnou prioritou vášho predsedníctva a aj pokiaľ ide o prijatie e, stratégie Adriatického mora a chcel by som povedať, že toto jednoducho ako keby spájalo štyri členské štáty Európskej únie, to znamená štyri členské štáty, ktoré spolupracujú takýmto spôsobom. Ďakujem aj za to, že sa vám podarilo završiť bankovú úniu, aj pokiaľ ide o štatút európskych politických strán. Toto všetko prispieje k tomu, aby sa posilnili európske sily. Ďakujem veľmi pekne, pážený pán kolega. A teraz zostane slovo pán Mavrides. Pán kolega Mavrides. <clears throat> ¿no? Aj ja by som sa chcel z môjho miesta poďakovať pánovi predsedovi vlády Grécka a zablahoželať mu, že sa im jednoducho podarilo dosiahnuť veci, a to, čo, ktoré sa tu spomenuli, napriek tomu, že to boli ťažkosti. Avšak jeden bod by som chcel spomenúť a ten súvisí úzko s tým väčším regiónom juhovýchodného stredozemného mora. Je tu ešte stále hrozba, pokiaľ ide o bezpečnosť na mori a to súvisí s problematik- s energetickou problematikou a vlastne to postihujú celú Európsku úniu. Takže ja zastávam názor, že malé členské štáty, ktoré sú členmi Európskej únie, by mali do istej miery počítať s podporou celej Európskej únie na to, aby sme naše zvrchované práva si mohli uplatniť. To znamená, že my chceme využívať naše výsostné hospodárske zóny na to, aby sme mohli mm, pracovať v prospech našich občanov a v prospech Európskej únie. A na záver ešte jeden bod, ktorý by som chcel uvítať výsostne cesta e, Turecka smerom k Európskej únie by sa by nemala pokračovať ďalej, ak princípy Európskej únie nebudú naďalej dodržiavané. Teraz zostane slovo pani kolegyňa Teokaros. Vážený pán predseda vlády, počas greckého predsedníctva turecký minister zahraničných vecí pri na rade, asociačnej rade v Turecku greckému ministrovi zahraničných vecí predložil 64 stranový text, kde sa uvádzalo, že Republika Cyprus jednoducho neexistuje, ako keby bola klinicky mŕtva. Aký vzťah môže prijať Európska únia voči takémuto kraj, k takejto krajine, ktorú označuje Turecko za klinicky mŕtve. To je krajina, ktorá žiada členstvo v Európskej únii. Ako grécke predsedníctvo reagovalo na takýto komentár zo strany Turecka, kde sa tu jednoducho ignorovalo všetko právo tejto krajiny na svoju existiu, kde sa cyperské vízum vníma zo strany Turecka ako neplatné. To znamená, tí, ktorí napríklad chcú vstúpiť do Turecka, sa nedostanú. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. A teraz dostane slovo pán kolega Denanu. Pán kolega, máte slovo. OK, möchte nicht sprechen. Dann Frau Kollegin Galpelz. Teraz zostane slovo pani kolegyňa Galpelz. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážený pán predseda, vlády, ja by som sa chcela poďakovať vám a vášmu predsedníctvu za vašu prácu. Treba povedať, že ste sa sústredili predovšetkým na hospodársky rast, konkurencie schopnosť vytváranie pracovných príležitostí. Ja si myslím, že to bol správny prístup a smerovanie. To veľmi, je to najdôležitejšie pre budúcnosť Európskej únie ako takej. Podľa môjho názoru sa vám podarilo dosiahnuť určitý progres, pokrok vo viacerých oblastiach. Mali ste tú legislatívnu prácu, ktorá trvala viac než 4 mesiace, takže sa vám dosiahlo, podarilo dosiahnuť veľa ale Treba povedať, že na z tých hlavných úloh, ide tu konkrétne o otázku nezamestnanosti mladých ľudí, tu musíme pokračovať ďalej, musíme robiť všetko preto, aby tie vyhľadky mladých ľudí boli lepšie. A práve tá schéma pre zamestnanosť mladých je veľmi dôležitá a ja preto vítam rokovania v tejto oblasti. Ďalšia vec, ktorú som chcela spomenúť, to je banková únia. To je takisto veľmi dôležité. Musíme spolupracovať aj naďalej. Sú tu viaceré zložky, ktoré sú ešte stále otvorené, kde ste nezameznamenali až taký pokrok, ktorý ste mohli urobiť, pokiaľ ide o jednotný vnútorný trh a tak ďalej, ale predsa len vo všeobecnosti treba povedať, že vaša práca bola skutočne veľmi dobrá. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Teraz zostane slovo pán Denano, ktorý sa predsa len chce vyjadriť, takže nech sa páči. Ja som síce nežiadal o slovo, ale keď ste mi ho už dali, tak sa predsa len rád vyjadrím, využijem túto príležitosť a chcel by som vyjadriť solidaritu z oči voči greckým občanom. Ja poznám greckých občanov, častokrát som túto krajinu navštívil, strávil som tu určité obdobie a treba povedať, že Grécko, Gréci sú veľmi odvážni a zažili veľmi ťažké časy a Podarilo sa im to zvládnuť a chcem sa im poďakovať. Poďakovať sa aj vám, že sa vám podarilo jednoducho túto krajinu potiahnuť smerom hore a že zostali ste v Európskej únii. Je dôležité aj to, že Európania tu pocitili určitú solidaritu z oči voči jednotlivým krajinám. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Teraz dostane slovo pani kolegyňa Jasoviecka. Nech sa páči. Ďakujem, pani przewodniczący. pani premierze, Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda. Váš vený pán, pán predseda vlády chcel, aby som využil túto situáciu a chcela by som sa vám poďakovať za veľmi veľký kus práce, ktorý ste urobili. A hlavne pokiaľ išlo veľ, o veľmi, veľmi e, ťažkú tému a to a, e, bolo práve umiestňovanie pracovníkov v zahraničí. S tým sme mali dodatočné problémy práve v nadväznosti na a, e, volebnú kampan do Európskeho parlamentu, ale vaši zástupcovia e, počas e, rokovaní naozaj e, robili všetko, čo bolo v ich silách a veľmi dobre to robili a tým pádom sme boli schopní to uzavrieť. Takže by som sa vám chcela ešte raz poďakovať a hlavne prosím, keby ste vášmu negociačnému týmu e, odovzdali našu vďaku. Boli ste veľmi zodpovední, robili ste to naozaj e, ako vysoká klasa a skutočne toto, keď sa pretaví a zapracuje do národnej legislatívy, bude to veľmi úspešné pre všetky naše národy. Veľmi pekne vám za toto ďakujeme. Veľmi pekne ďakujeme e, pani Jazoviecka, pán kolega Kusta. kolegyňa. Ďakujem vám, a pán predseda, za slovo. Veľmi dobre viem, že Gréci e, pracovali za podmienok spojených s gréckými ťažkosťami. Teraz prechádzame do inej sezóny aj v euromediteránnej politike a boli spravené už veľké kroky v tomto ohľade a to, čo ste e, dokázali, to, čo ste urobili, teraz vlastne ďaleko E, jasnejšie vidíme samotný fakt, že vlastne Európa nemôže existovať bez tejto euromediteránnej politiky. A samozrejme, že je potrebné e, prijať aj novú politiku v nadväznosti na migráciu. A musí e, sa táto politika zakladať na ďaleko väčšej solidarite. Posledné oznámenie zo strany Rady a komisie v nadväznosti na mučenie a dúfam, že toto je otázka, ja som presvedčená, že toto je otázka, že talianské predsedníctvo toto príjme. A hovorím o otázke využívania nášho kultúrneho dedičstva, environmentálneho dedičstva. To je veľmi veľký zdroj pre nový eh, rozvoj, nový rast a kultúrny cestovný ruch, ktorý by mal smerovať ku ekonomike, ktorá bude naozaj stáť na eh, udržateľnosti, nielen finančnej udržateľnosti, ale aj kultúrnej a environmentálnej udržateľnosti. A to, čo eh, povedala vaša vláda, to, čo vlastne eh, bohužiaľ chýbalo v stratégii Európa 2020. To ste vy istým spôsobom nahradili. Ďakujeme veľmi pekne, pani Kosta. Pani Perakis je ďalším rečníkom. Mikrofón, prosím. Prepačte, ja som veľmi nová. Vážený pán predseda, vážený pán predseda vlády. Grecké predsedníctvo ukázalo a dokázalo, že sa to dá zvládnuť. Grécko to zvládlo, ale potrebujeme podporu. Potrebujeme podporu, pretože grécka vláda jadrom, ktorej je nová demokracia. To je strana, ktorú tu zastupujem. Tá pretlača isté reformy. Jednou z týchto reforiem je čiastočné odštátnenie eh, energetických podnikov. Takže potrebujeme samozrejme vašu podporu. Potrebujeme stabilizovať ekonomické prostredie a takisto potrebujeme znížiť grécky deficit a podporovať potreb, musíme tie dohody, ktoré vlastne boli presadené aj v minulosti. Máme samozrejme Európsku centrálnu banku musíme uplatňovať tie isté pravidlá za tých istých podmienok. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujeme pani e, Spiráky. Pán Krita Bonos je ďalším rečníkom. Grecké predsedníctvo eh, chcelo zvládnuť isté veci a poukázalo na to, že je skutočne eh, možné eh, bojovať proti politike európskych elít. A vy ste samozrejme robili isté veci na európskej úrovni, pokiaľ išlo o vlastne compliance, čiže súlad s istými vecami. Táto politika nepriniesla dobré výsledky pre Európu. Práve naopak, banková únia, ktorú vy tvrdíte, že ste dosiahli, je vlastne niečo, čo bude redukovať e, dôveru, znižovať e, dôveru v banky v eurozóne a aj na kraji eurozóny, namiesto toho, aby zvyšovala túto dôveru. A takisto tu ide vlastne o rozpustenie Európy a potrebujeme úplne inú e, politiku, potrebujeme Európu ľudí, nie Európu kapitálnych, kapitálových trhov, ktorým celkom zjavne vyslúžite. A záverom postupu Catch Day kolega Leonides. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Rád by som zdôraznil ešte viac tú skutočnosť, že grécke predsedníctvo e, dosiahlo obrovský úspech, asi najväčší, e, pokiaľ ide o bankovú úniu a bankové vzťahy. A to bolo vo dobi, keď Grécko prežívalo veľmi e, ťažká situáciu a pred voľbami. E, e, predsedníctvo dokázala ukázať disciplínu a postavilo sa proti populizmu. My, Európania, chceli by nadalej pokračovať e, v tejto reforme a budovať novú Európu, Európu integrovanú. A preto musíme sa postaviť pevne proti populizmu. Blahoželám, pán premiér. Ďakujem pekne, pán kolega. Tým sme ukončili postup eh, spontánnych eh, vystúpení a teraz v mene komisie dávam slovo pánovi komisárovi Šovčovičovi. Mene komisie ďakujem pekne, pán predseda. Ctení poslanci, vážne pán premiér, keď sme navštívili eh, Grécko začiatkom vášho predsedníctva, poukázali ste na to, nakoľko toto predsedníctvo bude dôležité pre Európu, ale aj pre samotné Grécko Povedali ste, e, že pôjde o návrat greckého predsedníctva a musím potvrdiť, že váš návrat bol mimoriadne úspešný. Vaša krajina sa vrátila na finančné trhy, na cestu hospodárskeho rastu. Mm, v rozpočte po viacerých rokoch máte štruktúrálny prebytok a v mene komisie by som chcel e, e, zvýrazniť úsilie všetkých členov vášho týmu E, e, využili ste všetky možnosti pred e, predstavkou na parlamentné voľby, aby ste prijeli potrebnú legislatívu na prospech Európy. Môžem iba súhlasiť s viacerými nemôžem súhlasiť s niektorými poznámkami, podľa ktorých predsedníctvo nie je dôležité. Predsedníctvo družstvo má eh, odborníkov eh, vo viac ako 100 eh, pracovných skupinách a bez ich osobného odhodlania toto predsedníctvo by ním bolo bývalo úspešné a preto by som chcel poďakovať Eh, pánovi ministrovi Kurkulosovi, eh, vášmu stalomu zastupcovi, Teovi, generálnemu rediteľovi a všetkým expertom, s ktorými sme tak úzko spolupracovali. To bolo naozaj e, tímové úsilie a zabezpečilo veľmi presvedčivé výsledky. Viacerí poslanci spomenuli význam bankovej únii hovorili o akte o jednotnom trhu číslo 2, o sa o vyselenie pracovníkov. Ide o modernizáciu e, Európy e, e, prostredníctvo elektronického vládnutia vízové záležitosti. Toto všetko sa podarilo dosiahnuť vďaka vašim spolupracovníkom, spolupráci s parlamentom, Európskou komisiou, a chcel by som e, osobne poďakovať e, e, vašim kolegom za skvelú spoluprácu pri príprave Rady pre všeobecné záležitosti pri riešení horizontálnych agent a príprave legislatívy pre európske strany, čo budú veľmi dôležité pre ďalšie európske voľby. Vaše predsedníctvo sa konalo vo veľmi zložitom čase pre Grécko a Európu. Domnívam sa, že po uplynutí šestich mesiacov ehm, sme opravnení povedať, že Európa sa dostala na pevnejšiu základňu a chcem vám za to poďakovať, poprieť vám, vašej krajine občanom ehm, e, veľa úspechov pri návrate na cestu hospodárskej obnovy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán komisár Ševčovič. A teraz v mene e, e, e rady pán premiér Samaras. Chcel by som poďakovať steným poslancom za všetky pozitívne pripomienky, pokiaľ ide o grecké predsedníctvo, najmä e, to, že ste vyzvinuli e, našu stratégiu námornej bezpečnosti, e, zahrňa to námorné zóny a respektovanie medzinárodného námorného práva. Ďakujem tiež e, kolegom za e, to, že ste spomenuli e, riešenie nedostatkov európskej architektúry, ktoré ešte stále pretrvávajú. Som presvedčený, že ako povedal jeden z kolegov, zdôrazňovali sa počas diskusie najmä grécké záležitosti, nie európske, ale E, na niektoré otázky treba odpovedať. E, e, keď vznikla dlhová kríza v Grécku v roku 2010, menová únia nemala na to príslušné nástroje. Neboli sme pripravení. Nemali sme ni ESM, ni RSM, ni SRF Nemali sme žiadne takéto e, e, fondy a nástroje a teraz si myslím, že sme lepšie pripravení na to, aby sme odvratili e, obdobné krízy ešte predtým, ako vypoknú, prípadne aby sme ich zdorali po vypoknutí. Myslím si, že teraz, keď vychádzame z krízy, každý hovorí, že by sme teraz robili iným spôsobom. Ja som patril k tým, ktorí kritizovali e, v tom čase zvolené prostriedky, ale v júli 2012 e, ako predseda vlády som e, mal inú úlohu, ako kritizovať zvolené prostriedky alebo sa venovať akademickým diskusiám o správnej stabilizácii. Mojou úlohou bolo zachrániť krajinu s prihľadnutím na minulé chyby a existenciu štrukturálnych problémov. Upravili sme to, čo sa dalo, zrealizovali sme to, čo bolo potrebné a začali sme e, e, poskytovať výsledky. Nebolo to jednoduché, bolo to bezbolestné, ale vážne priatelia, e, urobili sme najväčšiu fiskálnu korekciu a to e, e, veľmi rýchlo. O 8 e, HDP sme upravili deficit, stabilizovali sme kolobujúce hospodárstvo, vytvorili sme primárny prebytok rok skôr, ako sme plánovali. Vrátili sme sa na medzinárodné finančné trhy podstatne skôr, ako mnohí si mysleli. Stalo sa to iba pred 6 mesiacmi a Napriek e, tvrdým úsporným opatreniam e, znižujeme nezamestnanosť, e, vystúpili sme z šestročnej recesii, obnovujeme hospodárstvo a máme predpovede stabilného rastu v nasledujúcich rokoch. Áno, Gréci mnoho vytrpeli a áno, ľudia stále trpia v Grécku. Je to však poprvé za každým, keď sa stretávam, alebo som sa stretoval e, so svojimi kolegami v minulosti, som o tom hovoril, ale situácia sa zlepšuje a domnívam sa, že o niekoľko rokov to e, budú iba e, hrozné spomienky. Ak sa pozrieme napríklad Argentíny, to je veľmi bohatá krajina, ktorá zbankrotovala v roku 2002 a o 12 rokov neskôr táto krajina je stále v kríze a e, sa mm, potýka na okraji e, kolapsu. A nechcem, aby sa to zopakovalo v Grécku. E, urobili sme určité obete a využili sme vyspelosť našich obyvateľov a odhodlanie vlády. Niektorí ľudia nechcú, aby sa v Grécku situácia menila Niektorí e, všemožne e, bránia nám privatizácii, snažia sa odstrašiť investorov, chcú, aby komisia zostala e, v súčasnej mizerii a niektorí chcú využiť grécku krízu ako zamienku, aby sme vystúpili z Európy, prípadne chcú využiť štruktúrálne nedostatky únie a zničiť ju úplne. Nepripustíme to E, nepripustili sme to a sme radi, že tak sa stalo, pretože situácia sa v Grécku vylepšuje a vystupujeme z najhoršej e, krízy. Chcel by som e, zodpovedať otázky niektorých poslancov. Nemusím sa ospravedlňovať pred extrémistami alebo populistami, iba slúžim záujmom svojej krajiny. Nemusím ani nechcem ospravedlňovať sa pred ľuďmi, ktorí e, nechcú zmeny a snažia sa e, e, všetko zablokovať, zablokovať investície, privatizácie. Bolo by to na dôstojnosť našej krajiny alebo ktorejkoľvek krajiny, keby sme žili iba z vypožičaných prostriedkov. Skoncovali sme s tým a tým podľa mňa sme vyhovili najlepším zájmom našej krajiny. A teraz reagujem na niektoré ďalšie E, poznámky. Grécko je demokratický štát a to znamená E, teda demokrati e, prenasledujú iba e, činy a nie presvedčenie členov strany Zlatý úsvit trestne stíhajú v súvislosti s konkrétnymi činmi. Ich súdne stíhajú ako členov zločineckej organizácie, pretože údajne sa podielali na trestných činoch a Grécko eh, pred 70 rokmi eh, utrpelo eh, nacistickú okupáciu. To boli najväčší tyranti a ich obdivovateľia a podporcovia nie sú priateľné. Musím však zopakovať, že vedúcich predstaviteľov Zlatého úsvitu trestne stíhame za to, čo robia, nie za ich presvedčenia a prenasleduje ich nie vláda, ale súdnictva. Tak to by malo byť v akomkoľvek demokratickom zriadení na svete. Dovolím si ešte doplniť mm, e, e, e, ohľadom geneticky modifikovaných organizmov sme hrdí na to, že počas nášho predsedníctva členské štáty teda sme umožnili, aby členské štáty mohli jednostranne E, zabraniť používaniu týchto organizmov, e, tak ako e, sa o tom rozhodlo na Rady pre všeobecné veci a životné prostredie. A posledná poznámka ohľadom ukrajinskej krízy. Predsedníctvo na základe úzkej spolupráce s komisiou a službou pre vonkajšie aktivity sa snažila o politické riešenie a zároveň v prípade potreby o uvalenie sankcií. A záverom by som chcel povedať, že sme pripravení eh, naďalej pokračovať eh, v spolupráci s talianským eh, predsedníctvom v novom semestri a som presvedčený, že bude, musí byť veľmi úspešné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán premiér. K týmto sa končí rozpráva a do jednej hodiny, kedy budeme mať voľbu kvestorov, prerušujem zasadnutie. Oh.